du personnel et puis des gens qui nous soutiennent. Ich erkläre die am 14. April zu Vyhlasujem prerušenú schôdzu do 14. apríla, do 14. apríla za opätovne pokračujúcu, vážení kolegovia. Väčšina z, z vás ehm, ehm, nie všetci vedie, prečo robíte ste 26. apríla 1986 ehm, tento deň pred 30 rokmi 26. apríla 1986